Drahí kolegovia, chcem vám navrhnúť, aby sme pokračovali v našom zasadnutí. Máme tu už našich eh, pozvaných hostí, tak začneme. Posledný bod eh, nášho programu schôdze dnešného sa týka bodu číslo 16 tu si môžeme vypočuť eh, troch vzácných hostí. Máme tu výmenu názorov ohľadom transatlantického partnerstva pre obchod a investície, TTIP v angličtine. Spoločne e, s výborom pre medzinárodný obchod, výborom INTA, budeme mať teraz zasadnutie. Drahí kolegovia, pán Delange, e, predseda výboru INTA, takisto aj ďalší kolegovia z výboru INTA. Chcem vás tu privítať Rozhodli sme sa, že tento bod zakomponujeme na program schôdze vzhľadom na naše základné obavy ohľadom možných eh, dopadov tejto dohody na rozvojové krajiny a na hlavne <clears throat> najmenej rozvinuté krajiny. Pretože možné účinky TTIP môžu prekročiť eh, vo veľkej miere tieto dopady a byť e, s nimi úzko spojené. E, náš výbor sa už vyjadril k rokovaniam o TTIP minulý rok, kde sme žiadali komisiu, aby sa e, objednala nezávislá analýza o možných dopadoch, účinkoch TTIP na rozvojové krajiny a na trvalo držateľný rozvoj. Ako reakcia komisia nás ubezpečila, že TTIP bude zblízka sledovaná, hlavne možno jej účinky na rozvojové krajiny. Chceme sa uistiť, že táto koncepcia je správna, ale chceme si takisto aj vypočuť pani komisárku pre obchod, ktorá nám porozpráva o možných účinkoch na trvalodržateľný rozvoj tejto dohody. Máme teraz čest medzi nami privítať pani komisárku pre obchod Ceciliu Malstrom. Ďalej pána Vivanu Gnasunu, asistentku pani generálneho tajomníka, sekretariat ACP a pani Evitu Šmígovú z Nemeckého inštitútu pre medzinárodné bezpečnostné veci. Chcem poprosiť každého z našich pozvaných, aby eh, sa nám prihovorili maximálne počas 10 minút. Následne požiadam kolegov poslancov, ktorí sú tu prítomní, aby kládli otázky alebo predkladali svoje pripomienky. Predtým, než odovzdám slovo našim rečníkom, mám tu čest odovzdať slovo kolegovi pánovi de Langemu, ktorý nie len, že je e, predsedom výboru Intel, ale takisto aj spravodajcom pre TTIP. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Ponga. Vážená pani komisárka, e, e, vážené kolegovia, Dúfam, že dnešné spoločné e, schôdza s kolegami z výboru e, DV e, bude možnosťou pre naše diskusie. 8. júla minulého roku Európsky parlament veľkou väčšinou prijel svoje uznesenie a to bolo vodítkom pre stanovisko Európskej únie Považujem za veľmi dobré, že v tomto uznesení sme zapracovali viaceré e, e, návrhy predložené výborom DV a tým sme dali jasne najavo, že v prípade obchodných dohôd chceme tak nastaviť e, obchodné toky, aby boli voľné a predovšetkým spravodlivé s tým, aby sme poskytli e, e, príležitosti pre e, rozvojové najmenej vyspelé krajiny, aby sme toto všetko zohľadnili. V uznesení od 8. júla sme dali jasne na javo, že považujeme to za východisko pre širšie dohody v rámci VTO a nie ako tvorbu bilaterálnych blokov. A preto aj agenda VTO a ani a agenda z Dohy sa tým v žiadnom prípade nespochybňuje. Počas e, ostatných e, týždňov sme o tom jednoznačne hovorili a na parlamentnom zhromaždení krajín VTO, a to síce o tom, že veľké megaregionálne dohody e, by mali priniesť pozitívne účinky pre najmenej rozvinuté krajiny za predpokladu, že budú správne nastavené podmienky. A o to e, ide e, dnes predovšetkým. Musíme uvažovať o tom, ako nastaviť takéto podmienky. Sú to záležitosti prístupu v oblasti bilaterálnych dohôd, kde sa E, dohodnú štandardy, ktoré sa budú e, platiť aj pre e, rozvojové krajiny v prípade, aby nedošlo k nejakým škodom pre dodavky z tretich štátov. Nie som si istý, či typ e, e, naozaj v najbližšom čase stane e, majokom pre celý svet, ale v, e, s prehľadnutím na našu zodpovednosť musíme uvažovať o tom, aké vplyvy to by mohlo mať na tretie krajiny. Komisie tiež predložila e, hodnotenie vplyvov z hľadiska dlhodobo držateľného rozvoja, kde sa pojednáva aj o vplyvoch na tretie krajiny najmä pokiaľ ide o vplyvy na krajiny s najnižším e, e, e, príjmami. Je veľmi dobré, že dnes budeme diskutovať o potenciálnych vplyvoch a preto sa teším na to, že sa dnes budeme môcť venovať tejto téme a teším sa na E, e, možno súčasnúť sa tejto diskusie a navrhujem, aby sme začali. Veľmi dobre, ďakujem pekne, vážený kolega. Teraz odozdám slovo pani komisárke. Týmto vám odozdávam teda slovo. Ďakujem pekne, pán predseda Lange, pán predseda Ponga, ste na poslankyni poslanci. Dámy a páni, páni, ďakujem, že ste spolu zorganizovali toto vypočutie, túto diskusiu, dva výbory spolu. Je to práve v tom právom čase, je to dôležitá téma a nielen pre Európsky parlament, aj mnohí občania si kladú otázky, ktoré ste práve spomenuli. Niektorí ľudia si myslia, že obchodná politika EÚ by sa mala sústredovať len na hospodárske výhody pre EÚ. E, nesúhlasím s týmto názorom. Samozrejme, obchodná politika je o vytváraní príležitostí pracovných miest eh, hospodárskeho rastu a investícií pre našich pracujúcich podnikateľov a ďalších, ďalšie subjekty. Musíme zadefinovať ich záujmy, podporiť ich, lebo nikto iný to neurobi. Ale naša úloha je oveľa väčšia. Sme úniou hodnot. sme úniou záujmov, sme úniou demokracie a ľudských práv, sme úniou, ktorá trvá na ochrane životného prostredia a spotrebiteľov a sme celkom iste úniou, ktorá podporuje rozvoj chudobnejších krajín. A to je politika, ktorá, ktorú podporujú naši občania. Keď dnes hovoríme o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve a aký dopad má na rozvíjajúce sa krajiny, to je naozaj to správne, čo treba urobiť. A nie je to e, čudná otázka, ktorú si kladieme, pretože rozsah tejto dohody je naozaj enormný. USA a EÚ tvoria 50 svetového hospodárstva, 40 investičných eh, aktivít a 10 najväčších exportných destinácií sa podiela na tejto veľkosti, enormnosti, takisto 43 eh, vývozných aktivít rôzneho druhu. Myslím si, že táto komplexná dohoda je zatiaľ najrozsiahlejšia, ktorá reguluje a právne upravuje medzinárodný obchod. To znamená, že výsledok e, transatlantického obchodného a investičného partnerstva ovplyvní ďalšie krajiny. Otázka znie, ako ovplyvní tieto krajiny, ak Únia a USA sa rozhodnú spolupracovať užšie. V komisii sme to preskúmali podrobne Sústredili sme sa najmä na rozvíjajúce sa krajiny, ale aj na tretie krajiny vo všeobecnosti a veľmi rada vás oznamujem, že nevidíme negatívny dopad, aj keď ešte stále sme obozretní. Všetky hlavné štúdie, ktoré boli publikované k tejto téme, uzatvárajú, že transatlantické obchodné a investičné partnerstvo TTIP bude prínosom. Takisto niekoľko národných štúdií, napríklad aj v Holandsku, bolo vypracovaných a poukazujú na to isté. Čiže východisko je základná pravda o globálnom hospodárstve. Keď EÚ a USA a ich hospodárstva budú sa hospodársky rozvíjať a rásť, to bude mať pozitívny dopad aj na zvyšok sveta. To je veľmi dôležité najmä v pohospodárskej kríze. TTIP prinesie nepriamo hospodársky rast, pretože budeme e, viac exportovať a mnohé rozvíjajúce sa krajiny, ktoré sú súčasťou e, reťazca dodávateľov, takisto viacej zarobia. Z miliard eur, ktoré sa exportujú v z Európskej únie. Z týchto miliard sa podporuje 8600 pracovných miest, ktoré sa udržiavajú, napríklad 800 v Brazílii, 2 milióny pracovných miest v Indii. Toto všetko súvisí. A čím viac exportujeme, tým viac e, ľudia v rozvíjajúcich krajinách majú z toho väčší prínos. Nevytvorí typ nejakú odchýlku? Nebude to znamenať, že EU a USA budú mať výhody nad exportérmi z rozvíjajúcich sa krajín? Nie, rozvíjajúce sa krajiny, ako napríklad v Afrike, Latinskej Amerike a v Ázii, sa špecializujú na iné produkty, iné ako predávajú si navzájom EU a USA ehm, potravinové produkty s vysokou pridanou do, do hodnotou, ktoré exportujeme napríklad z EÚ v klíme ktorú, vie, ktorú vieme dopestovať tu, nesúperia s tým, čo sa dá dopestovať v Latinskej Amerike a v Afrike. Takisto e, šaty, textil, farmaceutické produkty nie sú e, nepodlieha hospodárskej súťaži. Toto všetko neznamená, že v niektorých oblastiach nie sú problémy, všetky bariéry, ktoré existujú, ak padnú, tak bude z toho mať prínos celý svet. TTIP je aj o pravidlách. Napríklad, ako testujeme porovnateľným spôsobom, ako pridelovať subvencie zo strany vlády. Tieto otázky nediskriminujú nikoho, žiadnu tretiu stranu e, nediskriminujú, pretože žiadne preferencie EÚ a USA sa v tomto nenachádzajú. Práve naopak, tieto dohody sú základom pre budúce celosvetové pravidlá, ktoré vytvoria priestor pre celosvetové obchodovanie a to je v záujme každého. Čo je najdôležitejšie, transatlantické obchodné a investičné partnerstvo majú pravidla o trvalom udržej, trvalej udržateľnosti a pravidlá, ktoré budú prínosom pre malé a stredné podniky. Čo sa týka regulačných bariér, tretie strany priamo môžu profitovať, pretože EÚ a USA, keď sa dohodnú na spoločných prístupoch, napríklad pri vzájomnom uznávaní e, bezpečnosti istých produktov, potom tieto produkty budú možné, e, možné ich vyrábať iba v jednej z týchto dvoch strán dohody, ale predávať sa môžu celom transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve. Čo sa týka obchodných dohôd o exporte, existujú bilaterálne dohody. Mercosur sa zapojil do spolupráce a rokovaní. Takisto s Mexikom a Čile budeme modernizovať tieto dohody partnerské v Afrike tiež. Pred desetimi dňami som bola v Botsvane a podpísala som dohodu a dúfam, že vo východnej Afrike podpíšem e, ďalšiu dohodu o nedlho dohodu EAC. Je dôležité, aby sa tieto dohody implementovali čo najskôr a aby sa naše trhy otvorili týmto krajinám v asymetrickom režime. Zostávajúce africké krajiny majú bezcolný prístup na európske trhy. Na medzinárodnej úrovni 163 členov VTO, najmä e, rozvíjajúce sa krajiny, majú úžasnú príležitosť zlepšiť efektívnosť obchodovania so zvyškom sveta. Prečo? Ratifikovaním a implementovaním e, ďalších súvisiacich dohôd, neefektívnosť na hraniciach a nedostatok kapacity importovať a exportovať zatiaľ bránia takémuto vývoju. Preclenie vyžaduje 5 e, dokumentov, trvá to 10 dní a trvá to, e, stojí to 750 eur na kontajner. V subsaharskej Afrike je dvojnásobok dokumentov potrebný, 35 dní to trvá, 40 dní ešte plus na import a 1300 to stojí pri exporte a ešte viac pri importe. Vieme, že reformy cieľ iba o Etiópii zdvojnásobili sankcie a výnosy sa zvyšili o 51%. Takže vidíte, že keď implementujeme tieto dohody, takéto prekažky sa odstrania a veľa prínosov sa získa. To, sú, to ešte sú aj krajiny, ktoré sú nezávislé od TTIP, ale toto hovorí o všeobecnej reforme obchodovania, ktorá bude prínosom pre celosvetovú reformu obchodovania. Toľko to sme zistili o obchodovaní, o transatlantickej dohode. Samozrejme, že sme stále pozretní, študujeme širší dopad tohto partnerstva. Publikovali sme prvú správu. Nová správa sa bude publikovať na konci júla a záverečná správa koncom roka. E, teda poznámky k posudzovaniu dopadu. E, konzultácie sú pre nás dôležité a naše diskusie sú jedným z takýchto príležitostí vyjadriť sa a to všetko bude v hodnotení dopadu. Teším sa na našu diskusiu. Som ráda, že ste ma pozvali. Merci, Ďakujem pekne pani komisárka za váš príspevok a teraz by som odovzdal slovo pánovi Gnasunovi. 10 minút. Ďakujem pekne pán spolupredseda. sekretariata AKT v mene skupiny AKT. Sme veľmi radi, že môžeme byť súčasťou tejto diskusie. V minulosti sme mali už príležitosť eh, si vymeniť názory s pani Európskou komisárkou v rámci pravidelného dialogu, ktorý udržiavame na našich schôdzkach, ktoré nám umožnia a umožňujú aj v rámci dohôd Kotonu si zmapovať, ako funguje naše obchodné partnerstvo a ako lepšie ho podporiť do budúcna. A umožňuje nám to takisto, aby sme si navzájom vymenili informácie o rozvoji, o vývoji nášho partnerstva. Vypočuli sme si to, čo tu spomenula pani komisárka, hlavne jej reakciu, obavy a jej reakciu na tieto naše obavy. Máme dojem, ako to už bolo povedané zo strany spolupredsedu, že máme veľa pozitívnych analýz, ktoré sa opierajú o hypotézy. Je to normálne hospodárstve avšak e, opiera sa to len o hypotézy, predpoklady. Avšak potrebovali by sme vedieť, že či tie podmienky boli všetky splnené na to, aby tieto hypotézy boli naozaj aj realistickými. Avšak ešte predtým si treba uvedomiť, že nasu, a, a, našu analýzu realizujeme dvoma spôsobmi. Poprvé, je to statický spôsob, e, ktorý sa uplatňuje pri analýze na úrovni e AKT a obchodného partnerstva. Ak e, dodržíme naše sľuby, tak by nám to mohlo umožniť e, úplne zmeniť štruktúru našich ekonomík. Ak však v súčasnosti realizujeme naše analýzy, napríklad pokiaľ ide o produkciu súrovín, prvotných súrovín v krajinách AKT, aj vývoz, máme pocit, že sme nie v tej dynamike, ktorú by sme mali splňať. Pretože častokrát e, krajiny, ktorí sú vývozcovia, môžu byť zohľadňovaní iným spôsobom. Mali by dodržiavať takisto aj medzinárodné normy, ktoré umožňujú e, realizovať medzinárodný obchod bez narušenia konkurencie. Avšak v skutočnosti musíme povedať, že a na tom sa zhodneme, že e, spomínaná dohoda môže mať pozitívne dopady na krajiny AKT, ak európska ekonomika, americká ekonomika sa naštartujú, tak to bude pozitívne pre všetky krajiny, vrátane ekonomík týchto krajín. Ak cena za vývoz sa zvýši vďaka oživeniu hospodárstva, tak toto bude mať tiež pozitívny dopad na naše krajiny. Avšak stále je to tá statická dynamika eh, našich krajín, pretože stále ide o oblasť eh, nerastného bohatstva, prvotných surovín. Ďalej, oblasť rybolovu. Tomu sa budeme venovať e, neskôr. Boli sme troška sklamaní, že na úrovni VTO sme nepohli sa v tejto otázke a že sa nám nepodarilo získať všetku podporu, ktorú sme potrebovali zo strany európskych partnerov v rámci dohôd VTO, čo nás vedie k tomu, že chceme zistiť, či naozaj sme skôr za to, aby sme vyriešili túto otázku medzi eh, malými partnermi mimo tohto veľkého kruhu a tohto sa troška obúva. obávame, že nebudeme za tým veľkým rokovacím stolom, ale tak, ako to bolo už povedané aj zo strany pani komisárky, dohoda, ktorú získame, bude mať určite dopad aj na nás. Ako sa môžeme uistiť o tom, že znížime negatívny dopad na nás a že zabezpečíme eventuálny pozitívny dopad na naše krajiny. E, nechcem teraz sa vráciať k preferenčným otázkám alebo k ďalším bodom, ktoré boli spomenuté v rámci tejto dohody. Ak zmeníme parametre, čo všetko to môže znamenať. Avšak e, v podstate stále je to tá dynamika v v rámci akej sa pozeráme na tieto otázky. Tiež parlamentná úroveň. My uznávame našim európskym partnerom, že až doteraz vždy, keď bola možnosť eh, pohnúť sa vpred eh, v rámci týchto noriem, vždy sme sa snažili do daného času prispôsobiť. Avšak tuto eh, by sme mohli čeliť možnému riziku, že bez toho, že by sme zabezpečili tú istú dynamiku, sa nepohneme v predprave naopak. Máme pred nami malé čokoládky, ktoré nám niekto rozdal. Zoberme si nejakého výrobcu ako príklad, ktorý v Ghane vyrába svoj produkt, spracováva čokoládu a exportuje ju až na európsky trh, pretože mu to umožňuje táto možnosť. Avšak musí dodržať určité normy. Ak však zajtra e, si zabezpečíme vzájomné uznávanie ale v rámci tejto dohody alebo niečo, čo umožní americkým spoločnosťam, aby mohli exportovať e, ich čokoládu na celý svet na základe noriem, ktoré budú menej uh, pozitívne pre dhanského producenta, tak zrazu budeme musieť čeliť tomu, že tento producent bude čeliť oveľa väčším nárokom a nákladom, zatiaľ čo americký producent bude mať menšie náklady. Domnievame sa, že tieto prvky, ktoré pre nás v skutočnosti sú skôr pozitívne, ak sa nám podarí sa dostať do tej logiky hospodárstva, ktoré sa vyvíja. My naozaj chceme sa dostať z tejto súčasnej statiky. A sme malými, e, kde sme malými producentami a nemusíme konkurovať e, veľkým producentom na svete. Avšak, e, aby som to riadne vysvetlil, lebo myslím si, že už svoj čas som minul mali by sme tú analýzu vypracovať komplexne. Nemôžeme žiadať od Európskej komisie, aby nám uh, poskytovala všetky prvky. Myslím si, že máme ešte rámec na to, aby sme získali informácie od našich partnerov, aby sme eventuálne mohli tiež za nás eh, realizovať naše analýzy do hĺbky na základe konkrétnych eh, prvkov, konkrétnych informácií, aby sme mohli aj my sami sa vyjadriť E, za seba pri rokovacom stole. Zatiaľ sú to všetko hypotézy, možnosti, ak však budeme môcť to upresniť lepšie, ako napríklad e, ten malý producent čokolády, ktorého som spomínal, vtedy tá diskusia bude o niečom inom. Ako by sme mohli e, zabezpečiť, že táto diskusia bude tak pozitívna, ako aj v prospech všetkých. Ďakujem pekne, pán spolupredseda za to, že ste mi dali slovo, aby som mohol povedať, aké je naše stanovisko, ako my vidíme tieto veci. Merci, Ďakujem pekne. A teraz odovzdám slovo pani profesorke Evite Šmígovej. Mali sme už možnosť ju vypočuť minulý rok. Ak sa nemýlim, máte slovo. Merci, monsieur. Même si je ne suis pas professeur, seulement docteur. Ďakujem pekne, pán e, e, predseda. I keď nie som profesorka, som doktorka. Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážené páni, páni, ďakujem pekne za pozvanie a možnosť približiť svoje názory ohľadom potenciálneho vplyvu typu na rozvojové krajiny. Vo viacerých ohľadoch som súhlasiť s tým, čo povedali moji predrečníci. S niektorými e, bodmi nesúhlasím. Ale chcela by som prispieť e, k živšej diskusie, preto e, viedrim sa ohľadom šestich bodov, predpokladov a odporúčaní. Poprvé, Európska únia e, je zodpovedná za minimalizáciu negatívnych vplyvov na rozvojové krajiny. Existujú na to možnosti. To je plus. Po druhé, pozitívne vplyvy typu v oblasti štandardov treba maximalizovať. Po tretie, TTIP prispieje k ďalšej marginalizácii najmä tých menších rozvojových krajín v globálnom hospodárskom systéme. Po štvrté, komplexné e, e, e, partnerské dohody by mali byť schopné trošku zjemniť tieto účinky, keď to nie je veľmi pravdepodobné po 6 E, Únie by mala e, využívať e, obchod na to, aby pomohla tým zraniteľným krajinám, aby si poradili s negatívnymi vplyvmi. A posledné, bude užitočné vytvoriť pozitívne vnútorné a vonkajšie podmienky, ktoré prospevajú rozvoje. Pozostavím sa pri jednotlivých bodoch. Poprvé, Európska únia je zodpovedná za minimalizáciu negatívnych vplyvov. Povinnosť vyhnúť sa negatívnych vplyvov vplyvom e, vychádza z e, e, záväzkov Únie v oblasti súrodej politiky a cieľov dlhodobo držateľného rozvoja, odsúhlasených minulý rok. Samozrejme, hlavné nebezpečenstvo súvisí s presmerovaním obchodných tokov, najmä v tých oblastiach, kde colné bariéry sú pomerne existujú, napríklad polnohospodárske výrobky, spracované textílie, obuv, E, pani Malström e, samozrejme povedala, a to je pravda, o tom nie sú pochybnosti, e, povedala, že výrobné a exportné štruktúry Európskej únie a USA veľmi, sú veľmi odlížne od týchto štruktúr v rozvojových krajinách. Takže nebezpečenstvo presmerovania obchodných tokov nie je až také vysoké, ale tak, táto pravdepodobnosť predsa len existuje, to treba analyzovať. Nevieme, ako dopadne dohoda TTIP, ale nemôžeme vylúčiť, že e, e, to neovplyvní e, jednotlivé výrobky a že na škodu chudobným krajinám dôjde k presmerovaniu obchodu. Hovorili sme o tom, že týka sa to aj do, týka sa do krajín, ktoré sú integrované do hodnotových reťazov Únie a USA ale viac sa to bude vzťahovať na e, e, rozvinutejšie krajiny a nie najmenej e, vyspelé, pretože ich exportné štruktúry nie sú až také diversifikované. Takže to zatiaľ nie je jasné. Nie je jasné, nemôžeme vylúčiť, že nevzniknú negatívne dopady. Sú odporúčania, ako to riešiť. Sú dve východiska. Poprvé, v zmysle e, pravidel TTIP, e, pravidel e, ohľadov, ohľadom pra, pravidel, ktoré upravujúce pôvod. Existujú určité možnosti. Ja to prednesne v porovnaní s argumentmi nepoužívať pravidla pôvodu alebo ich liberalizovať. V takomto prípade Mm, e, e, e, práve to bude na prospech viac rozvinutých krajín, ako je to Čína. Takže záležitosť kumulácie s tradičnými partnermi TFA a príjemcami takéto pomoci by mohlo byť predmetom dohody TTIP s tým, aby sme sa vyhli negatívnym vplyvom na obchod. Ďalej, Európska únia a USA by mohli byť E, e, jednostranne e, sa rozhodnúť na vylepšenie GSP s tým, aby sa sústredili na sektory krajiny a odvetie, ktoré budú ovplyvnené dohodou TTIP. Čiže treba analyzovať, samozrejme najprv treba uzavrieť dohodu TTIP a neskôr treba analyzovať, ktoré odvetvia krajiny a výrobky budú tým ovplyvnené a potom je možné upraviť príslušné GSP. Ďalší predpoklad, zrejme nemusím o tom hovoriť podrobne, a to sú prínosy pre e, tretí, krajín v oblasti štandardov. To treba maximalizovať a tu odporúčame, aby TTIP e, zahrňoval explicitné ustanovenia, ktoré rozšíria dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, pokiaľ sa dohody dosiahnu ohľadom vzájomného E, e, uznávania alebo ekvivalentnosti noriem, aby sa to rozšírilo na tretie štáty. To znamená, že prípadné prínosy v tejto oblasti budú prínosmi aj pre tretie krajiny. Tretia, tretí predpoklad. TTIP prispeje k ďalšej marginalizácii menších rozvíjajúcich sa krajín v globálnom hospodárskom systéme. Nož už teraz je prípadom, že chudobné krajiny sú marginalizované, napríklad subsahárska Afrika má podiel na globálnom exporte iba 1,7 a LDC všetky spolu 2 Samozrejme to nie je vinou TTIP ani žiadnej ďalšej dohody, je to história, je, dejiny, ale ja si myslím, že z časti je problém v tom, že špeciálne doložky najvyšších východ, výhod v VTO nepomohli tejto situácii. Ak TTIP a TPP, ak by mega regionálne z, združenie boli úspešné, toto by veľmi ovplyvnilo svetové hospodárstvo a tie menej rozvinuté krajiny budú, budú ešte viacej marginalizované. Nemajú normy, nemajú technické štandardy, nebudú schopné držať krok s takýmto vývojom. Ja som počula, že budú môcť participovať na vyjednávaní, to hovoril môj sused. Samozrejme, možný pozitívny vklad, e, prínos z TTIP e, Prvé predpoklady boli optimistické, že budú veľké prínosy, veľké, veľký osoch alebo užitok, ale opäť tento osoch budú mať hlavne veľké rozvíjajúce sa krajiny a nie LDC. Vidím, že čas beží. Možno už len jednu vec. Ak megaregionálne združenia budú úspešné a ak tento efekt marginalizácie sa prejaví, krajiny BRICS, ktoré nie sú zapojené do megaregionálnych združení, na konci veľmi úspešné megaregionálky by mohli byť podnetom pre tieto krajiny, aby sa zaangažovali viac v VTO, v medzinárodnom systéme, pretože sa obávajú účinkov tretie krajiny sa obávajú toho, aký dopad budú mať tieto megaregionálky. Marginalizačný efekt by sa mohol ešte prehlbiť, to je obava, Podpora interných reforiem, napríklad v krajinách ACP, by mohla pomôcť pri e, rozptýlení takejto obavy. Napríklad e, technické štandardy a SPS e, sú istou cestou a takéto opatrenia na zvýšenie konkurencieschopnosti a dodržiavanie existujúcich štandardov sú žiaduce. Väčšina týchto klauzul, ktoré sú zaintegrované do VHO+, by pomohli, ale niekedy nie sú. A ďalší princíp. V karibskej oblasti sa EPA vnímali ako veľmi ťažké na implementáciu. Je to istý nezáväzný systém opatrení a je veľmi ťažké presadiť takéto nezáväzné veci. Takže som trošku váham, či naozaj takýto pozitívny účinok sa ukáže. Piatý predpoklad, Európska únia by, sa, by mala používať nástroje na pomoc, aby tretie krajiny sa vyrovnali s účinkami TTIP. Analýza každej danej krajiny je dôležitá, e, už keď sa príjme alebo uzavrie TTIP, pretože len keď vidíme, ako, aké účinky pôsobia na trhu, tak potom im môžeme zabraniť alebo niečo s nimi robiť. Takže Európska únia by mohla podporiť rozvíjajúce sa krajiny, ich procesy, kvalitu, infraštruktúru pri importovaní a exportovaní. A posledná vec, implementácia STG. SDG bude veľmi dôležitá pri plnení medzinárodných podmienok obchodu. Treba mať na mysli, že všetky obchodné dohody sú len obchodné dohody a za ostatné 10 ročia sme pozorovali, že tu ide o medzinárodné štruktúry, ktoré sú dôležité pri určovaní úspešnosti jednotlivých krajín na e, vývozových trhoch. SDG, ktoré boli formulované minulý rok, sa týkajú tých najdôležitejších vecí, napríklad cieľa čísla 17, zaviazanie sa k nediskri nediskriminačnému systému, vybudovaniu takéhoto systému. Myslím si, že treba dať dôraz na to, čo je v rámci ST, SDG a podľa toho smerovať stratégiu Európskej únie. To si myslím, že takto to treba urobiť a dôležité je to aj pre e, minimalizovanie negatívnych účinkov, ktoré by mohli vzísť. Multilaterálny Obchodný systém pod VTO by asi slúžil najlepšie záujmom rozvojových krajín, ale to je všetko, čo som chcela povedať pre dnešok. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Chcel by som teraz poďakovať eh, našim rečníkom za ich príspevky a teraz otváram diskusiu. Dávam priestor našim kolegom, poslancom. Začneme kolegyňou Mariou Arenou. Ďakujem pekne za všetky tri príspevky, ktoré boli veľmi zaujímavé. Myslím, že už sme mali a máme za sebou veľa diskusie na túto tému. Za veľmi krátky čas e, sa nemôžem mnohým témam venovať, ale možno by som spomnula to, že už viac ako 14 rokov trvajú rokovania v rámci cyklu z Dohy e, sú momentálne zablokované hlavne kvôli južným krajinám. Chcem sa spýtať, e, ako tieto požiadavky z južných krajín by mohli byť zohľadnené na základe tých e, hodnot, ktoré ste práve spomenuli, čiže Európa, Európa hodnot, hodnoty ľudských práv a tak ďalej. Ako Európa by mohla integrovať do takejto dohody, ako je TTIP, všetky tie požiadavky, ktoré boli predložené na pôde VTO zo strany južných krajín. Možno, že niektoré z nich by ste mohli spomenúť niekoľko príkladov, ako by ste nám to mohli ukázať. Vieme, že napríklad USA je lepšie za, je viacej za e, bilaterálne dohody, pretože ich to viacej zaujíma a chcem vedieť, ako Európa by mohla sa takto stať Európou hodnot. E, druhý bod, vy ste spomenuli pani Malstrom, že obchodné dohody e, vytvárajú rast. Viete, že e, máme veľa diskusí na túto tému a mali by sme chuť vám veriť, žiaľ Bohu. Tento rast nie je vždy e, producentom rastu pre iných. E, keď sa pozrieme napríklad na mnohé indikátory rastu v rámci EÚ, to nespôsobilo alebo neovplyvnilo rast v rozvojových krajinách, napríklad pokiaľ ide o ich vývoz do európskych krajín. Keď sa pozrieme napríklad na princípy SPG+, preferenčné. Eh, ani toto nepomohlo. Ako môžete tvrdiť, že európsky rast eh, vytvára rast v Afrike a ako eh, môže ovplyvňovať rast aj spracovaných surovín v týchto krajinách. Vieme napríklad, že pokiaľ ide o spracovanie ropy, áno, vtedy je to možné, bude viacej spôsobovať alebo ovplyvňovať objem spracovania ropy. Avšak, keď chcete byť konkurencia schopná a chcete exportovať eh, spracovaný produkt, tak eh, Kladiem si otázku, či je to tak a o to viacej, že v programe rozvoja eh, práve sa poskytuje viacej prostriedkov na to, aby to podporilo. Konkrétne ide o dohodu, kde sa hovorí, že dohoda o voľnej výmene s Afrikou môžeme robiť napríklad for Trade, avšak keď sa pozrieme na výsledky, vôbec sa to nezvýšilo na základe toho, čo sme chceli uh, dosiahnuť uh, v rámci spracovania afrických produktov. Takže uh, táto rovnica hospodársky rast v Európe rovná sa hospodársky rast v Afrike vôbec nie je presvedčivá alebo teda to tvrdenie. E, po druhé, súhlasím s tým, čo ste potom povedali, avšak som prekvapená, že Európska únia by podpísala v dohodu o voľnej výmene s východoafrickou oblasťou, kde časť krajín, e, v rámci týchto, e, časti tejto krajiny máme Burundi, Burundi, práve v rámci dohôd z Kotonu je označené za krajinu, ktoré, e, ktorá nerešpektuje demokratické princípy, pokiaľ ide o voľbu e, volených zástupcov, takisto aj o ochranu ľudských práv. E, videla som, že práve dnes ráno bola podpísaná dohoda so skupinou krajín, kde Burundi je súčasťou tejto skupiny krajín, takže potom nechápem, pretože keď hovoríme o hodnotách, tak európske hodnoty, to nestačí len povedať, že sú také, aké sú, ale takisto aj sa snažiť e, ich presadzovať. Aj keď hovoríme, že biznis je usual, ale mali by sme si uvedomovať, že biznis nie je všetko, ale takisto aj ľudské práva e, sú dôležité. Tretí bod sa týka otázky e, poľnohospodárskeho modelu v cykle z Dohy. Najväčší problém spôsoboval práve oblasť poľnohospodárstva. A pokiaľ ide o dohodu s Američanmi, tu hlásame, určitý eh, výrobný proces, ktorý je intenzívneho charakteru eh, ktorý je dosť kritizovaný práve v súčasnosti, tak eh, pokiaľ ide o životné prostredie, ako aj o oblasť eh, bezpečnosti a potravinovej istoty. Eh, takže keď sa pozrieme na dohodu s Američanmi TTIP a intenzívne polnohospodárstvo, toto umožní africkým krajinám, aby naďalej rozvíjali modely, ktoré sú eh, oveľa šetrnejšie k životnému prostrediu, ako aj k potravinovej bezpečnosti a bezpečnosti v Afrike. A nakoniec, pokiaľ ide o dopad eh, TTIP na eh, regionálny rozvoj, často hovoríme o regionálnom rozvoji v Afrike ako v Európe. Väčšina eh, obchodu sa robí v rámci hraníc EÚ. E to je vnútorný trh, ktorý nás najviac zaujíma. Afrika by mala rozvíjať svoj vnútorný trh. A teraz máme taký dojem, že tak dohoda TTIP, ako aj dohody, ktoré máme s rôznymi africkými regiónmi, vôbec nedodržiavajú túto logiku vnútorného regionálneho eh, rozvoja, rozvoja vnútorného trhu. Takže aj k tomu by som chcela vedieť váš názor. Ďakujem. Merci, Ďakujem pekne, drahá kolegyňa. Teraz eh, by som ešte niečo upresnil. Máme tu asi sedem kolegov, poslancov, ktorí by sa chceli vyjadriť. Vidíte však, um, koľko času nám zostáva. Chcem poprosiť eh, každého rečníka, aby sa obmedzil na 3 minúty, aby sme následne mohli poskytnúť našim rečníkom aj priestor na to, aby odpovedali na vaše otázky. Ďakujem. Paul Rubik. Paul Rubik. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Domnívam, že táto rozprava je veľmi dôležitá, pretože napokon ide o tom, že nedokážeme riešiť problémy len tak, že budeme posielať e, peniaze do tretich štátov a dúfať, že sa to vyrieši. Musíme vytvoriť rámcové podmienky, ktoré umožňujú aj rozvojovým krajinám e, e, zabezpečiť si blahobyt a nielen prerozdeľovať prostriedky je rozhodujúce aby sme vedeli, že e, vzdelávanie musí zohrovať dôležitú štruktúru budovania e, e, infraštruktúry, ale aj vzdelávanie. Ale musíme pomôcť týmto krajiny, krajinám a povedať, ako je možno optimalizovať správu veci verejných s tým, aby to bolo spravodlivejšie voči občanom. Vieme presne, že vďaka eh, exportu môžeme eh, pomôcť eh, vytváraniu nových podnikov, malých a stredných podnikov. To nevždy sa darí v prípade veľkých koncernov, ktorí prídu niečo, urobia a potom to zoberú späť. Myslím si, že tu máme určitú šancu pre rodiny, rodinné podniky, pre pružnost samostatne zárobkovo činných osôb a ten typ umožňuje aj bojovať s byrokraciou a proti korupcii. E, v rozvojových krajinách je veľkým problémom to, že korupcia bráni e, mnohým aktivitám a domnívam sa, že tým, e, že uvoľníme hospodárskú súťaž, odstraníme oligopóly a monopóly, E, Európa a Spojené štáty e, e, budú prospešné z tohto hľadiska, že pomôžu odstraniť takéto monopolné štruktúry a Európa by mala presadzovať takéto dohody a posporovať transparentnosť tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem pekne kolegyni, že dodržala svoj rečnícky čas. Teraz odozdávam slovo kolegovi Devovi. Uh, um, Vážený pán predsedajúci, ja si myslím, že veci sú jednoduché. Ak zlepšíme štandardy medzi EÚ a Spojenými štátmi, a o tom je vlastne TTIPS. TTIPS je aj o zlepšení našich technických, sanitárnych a ďalších štandardov a zvýšenie týchto štandardov na najvyššiu možnú úroveň. Ako potom môžeme žiadať od rozvíjajúcich sa krajín pri exportovaní komodít prostredníctvom investičných plánov, o ktorých sme hovorili dnes skôr, ako môžeme žiadať, aby zrazu z nuly splnili tieto mimoriadne vysoké štandardy, ktoré nastavíme pri TTIP. Nie je to náhodou o tom, že jednoducho zatvárame pred nimi trhy. Zablokovávame tieto krajiny a nemôžu už importovať do zahraničia, pretože zahraničie dalo také prísne podmienky, že jednoducho vývoz nie je možný z rozvíjajúcich sa krajín. A ďalšie veci, napríklad spracovávanie ovocia alebo zeleniny, o ktorom sme hovorili že krajiny AKP by to mohli robiť. Oni by museli naozaj splniť veľmi, veľmi vysoké štandardy a pravdepodobne nebudú schopné to splniť. Mohli by ste k tomu nejaký komentár, poprosím? Ďakujem, drahý kolega. A teraz eh, kolega Gerens. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som dosť skeptický, pokiaľ ide o to, že či obidvaja rokujúci sa budú naozaj venovať eh, hlavne potrebám rozvojových krajín eh, v zohľadnení eh, z možného dopadu. Ja by som to povedal trošku inak. Myslím, že všetci chceme konvergenciu, princíp, princíp konvergencie v rámci týchto, tejto dohody zabezpečiť. Ak to nebude zabezpečené, myslím, že väčšina našich poslancov sa nebude nakláňať tomuto anglosaskému princípu. Pokiaľ ide o kvalitu, je to dobre pre spotrebiteľov USA, je to dobre pre spotrebiteľov EÚ, takže potom je to dobré pre nich pozitívne. Avšak môže to byť problematické pre rozvojové krajiny, pretože budú mať problémy sa adaptovať tomu tempu rastu kvality pripúšťam, e, že obchodom nevyriešime všetky problémy, avšak všetko závisí od toho, ako za hypotézy, e, že táto dohoda bude prijatá, všetko závisí od toho, ako budeme môcť e, doplniť okolo túto dohodu. Či bude dostatok prostriedokov pre rozvoj krajiny, aby sa mohli prispôsobiť toho, tomu rytmu, tomu tempu mm, rozvoja, pretože budú potrebovať dobehnúť už existujúc si rozdiel medzi nimi rozvinutými krajinami a ak eh, po vstúpenie do platnosti tohto systému tento, toto tempo bude naďalej stúpať a vidíte ten, tú priepas, ktorá sa bude stále zväčšovať eh, medzi rozvinutými a rozvojemi krajinami, takže na toto by sme si mali pozrieť, eh, dať pozor. Po druhé, my sme výbor pre rozvoj. Našou hlavnou úlohou je zabezpečiť to, aby chudoba bola vykorenená. A preto e, zdôrazňujeme takúto politiku pomoci. A ak chceme zabezpečiť súlad politiky s aktivitou, s predchádzajúcimi e, záväzkami, ktoré sme prijali napríklad na konferencii v New Yorku alebo Addis Abebe, tak e, musíme preto urobiť všetko. Nie kvôli tomu, že obchod vytvára viac bohatých, v rozvinutých krajinách, že automaticky e, to zabezpečí aj obohatenie chudobných v rozvojových krajinách. Obchod nemôže sám o sebe vyriešiť túto otázku a myslím si, že pri tom koherentnom prístupe Európskej únie by sme to mali zabezpečiť tak, že tak aj obchod, ako aj politika rozvoja a hlavne všetky prostriedky, ktoré africké krajiny sú schopné zmobilizovať, by mali špecificky venovať svoju pozornosť práve tejto otázke. Preto by som chcel, aby sme trošku túto analýzu ešte upresnili zo strany komisie, čo sme schopní urobiť v rámci týchto eh, tzv. doplnkových politik, ako ich ja volám. Je treba naozaj byť eh, mimoriadne koherentný a zabezpečiť eh, koherentnosť eh, týchto politik. To je, myslím si, že aspoň podľa mňa zásadná otázka. Očakávam, že komisia ako je kolegium nás oboznámi s touto novou stratégiou, aby sme videli, kto môže zabezpečiť to, čo obchod nie je schopný zabezpečiť, pretože obchod sám o sebe síce vytvára bohatstvo, ale zároveň môže spôsobiť viac chudobných ako bohatých, nárast chudobných. Preto by sme mali sa zamyslieť nad tým, čo môžeme urobiť my sami a preto sa obraciam na komisiu, či bude schopná nám predložiť koherentnú stratégiu v tejto oblasti. Ďakujem, drahý kolega, hovorí pán predsedajúci. Teraz odozdávame uh, slovo pani Lule Sanchez. Ďakujem pekne, pán Ponga. Moja otázka, ako aj pripomienky, idú na pani komisárku Wikstrom. Vy ste eh, práve spomínali a mali ste v rámci vášho dokumentu o trvalodržateľnom rozvoji jasné stanovisko, kde ste bránili sociokorporatívnu zodpovednosť ako najlepší spôsob, ako kontrolovať podniky a takisto aj ako záruku. A hovoríte to doslovene, doslovne práve miestnych pravidiel. Avšak v rámci TTIP máme práve príležitosť toto presadiť, pretože keď to neurobíme my, tak to urobia iní. Ja by som chcela vedieť, aká filozofia vás viedla k tomuto, preto pretože keď ide o ochranu práv investorov, tak sa stanovia jasné mechanizmy aj s možnosťou sankcií. Avšak keď ide o kontrolu e, aktivít podnikov v zahraničí mimo územia EÚ, tak e, hovoríte len o určitom dobrovoľníctve to, čo zostáva v rukách samotných podnikov. Myslím, že by bolo dobre tento systém nejak ošetriť. Tento systém nefunguje, nikdy nefungoval a až tlač nám vždy o tom porozpráva. Podľa obyvateľov južnej polegule e, je potrebné TTI, do TTIP zakomponovať záväzné E, ciele, záväzné normy. E, a na záver, na poslednej plenárke som pripomenula, že napríklad Invitex, e, španielský podnik, ktorý v Bangladeži vyrába, dokonca ani neočkodnil obete rôznych postihov. Ja by som sa vás chcela takisto spýtať, či si myslíte, že je kompatibilná TT TTIP eh, s ďalšími normami, pretože nikde v tomto texte TTIP eh, sa to nenachádza. A preto máme taký dojem, že by sme mali niečo tvrdiť na jednej strane, avšak na druhej strane je to len taký zbytočný papier. A na záver tak ako aj kolega, kolega Maria Arena, ktorá povedala, že my sme uh, um, únia hodnot, avšak prestávame tým byť, keď ide o hodnoty na globálnej úrovni, bez toho, že by sme e, to presadzovali mimo. E, toto nie len mimo našich hraníc, ale aj v rámci našich hraníc, pretože TTIP nemôže byť presadené ani v rámci našich hraníc, keď, keď e, nebudeme mať zabezpečenú transparentnosť. Vy veľmi dobre viete, že bojujete za to, aby TTIP nebol len akousi, e, akýmsi papierom, ale aby uh, sme jasne si stanovili, čo chceme pre budúcnosť našich obyvateľov. Mali by sme to ošetriť na legislatívnej ako aj právnej úrovni. Preto sa chcem spýtať, či si myslíte, že toto je tá forma, ako aplikovať normy na medzinárodnej úrovni, čiže na medzinárodných fórach, eh, pretože demokracia eh, už eh, trvá určitý čas a myslím, že by to bol najlepší spôsob, ako stanoviť tieto globálne normy. Ďakujem. Ďakujem pekne, drahá kolegyňa. A teraz eh, pani Ojbuč. Ďakujem veľmi pekne všetkým pritomným na pódiu za eh, vaše úvodné slova. Mm, my sme výbor pre rozvoj a preto musíme opätovne poukázať na eh, názor E, e, hospodárskej komisii pre Afriku hovorila o tom, že ten typ a obchodné dohody by mohli e, podkopať regionálnu integráciu v Afrike. Otázka na pani komisárku, do akej miery si myslíte, že či je odôvodnené to, čo povedala hospodárska komisia OSN pre Afriku, či môže dôjsť k e, zhoršeniu e, preferencií a e, platobnej schopnosti afrických krajín. Nemôžeme takéto predpovede úplne vynechať. Pani doktorka vo svojom vystúpení povedala, že potrebujeme presné analýzy, aby sme minimalizovali negatívne vplyvy to znamená, že musíme ratať s takýmito negatívnymi dopadmi a som toho názoru, že treba o tom diskutovať. Ešte e, e, vopred e, mali by sme analyzovať, či k ním môže dôjsť. Robíme si mm, väčšie obavy v súvislosti s AKP. Minulý týždeň sme mali v Indhuku zasadnutie parlamentného zhromaždenia krajín AKP a EU a tam sa hovorilo o tom, že e, normy, ktoré sa dohodnú e, v obchodnej dohode medzi veľkými partnermi Európskej únie, Uniou a OSA, e, že na tomto sa nemôžu zúčastniť tretie štáty. Musíme toto všetko zobrať na vedomie a to nie len to, mali by sme uvažovať o tom, čo s tým. Zrejme e, e, e, takáto forma stanovenia štandardov pre celý svet nie je veľmi integrujúce. nie je to veľmi integrujúce. V našej rozvojovej politiky sme sa veľmi snažili bojovať s chudobou v, tých, tých, v týchto štátoch, vytvoriť produkčné kapacity. A ak dokážeme zabezpečiť výrobu v týchto, v týchto krajinách, ak e, zbavíme e, ich e, úlohy dodávateľov surovín, v súčasnosti predávajú nám suroviny a, a treba zabezpečiť, aby takáto výroba sa zachovala v týchto štátoch, ale nemôžeme to robiť naraz aj u nás, aj v tretich štátoch. Ten typ totiž explicitne e, e, nezohľadňuje prípadné dopady na ostatné regióny. Ďakujem, drahý kolega. A teraz e, kolega Korral. Grazie, Buon pomeriggio. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dobrý deň. Pani komisárka, ďalší pozvaný TTIP sa zrodil pod e, nešťastnou hviezdou, pretože Európa chce sociálnu koéziu, transparentnosť, e, pokrok vpred a žiaľ Bohu tieto tajné rokovania tomu nenapomohli, pretože to e, spôsobilo obavy o, z tejto dohody. Ja by som predložil niekoľko požiadaviek. Poprvé, či existuje určité hodnotenie, dopadová štúdia ohľadom TTIPu pre e, malé e, podniky, e, takisto aj pre krajiny AKT, hlavne pre oblasť Afriky, Pacifiku a tak ďalej, kde by bolo jasné, že či implementované rozvojové ciele tomuto napomôžu v takýchto krajinách, ktoré nie sú súčasťou TTIPu, budú tie dopady minimálne. Pokiaľ ide o akademické štúdie, a Tie hovoria o tom, že rozvojové e, krajiny e, budú zažívať naraz HDP e, veľmi nízky zatiaľ, čo komisia bola oveľa, bola oveľa optimistickejšia, tak 0,8-0,9 narastu HDP odhadovala v týchto krajinách. Pokiaľ ide o dopady na tieto najmenej rozvinuté a najchudobnejšie krajiny, chcel by som sa spýtať, aký dopad môže má TTIP, TTIP eh, na treba eh, odlesňovanie alebo na porušovanie eh, ľudských práv v prípade nadnárodných spoločností, ktoré sa implementovali v tretich krajinách. A či už je niečo stanovené v rámci dohody práve v v rámci týchto bodov A potom posledná požiadavka. Môžete tvrdiť, že výdobytky e, sú už nejaké vykalkulované v rámci tejto dopadovej štúdie, či e, to nebude mať dopad takisto aj na životné prostredie, či ten dopad bude e, nebude mať negatívne účinky tak na sociálnu oblasť, ako aj na environmentálnu oblasť. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. A teraz odovzdám slovo kolegovi Ďakujem pekne. Nie som z výboru pre rozvoj, ale pre obchod a veľmi s veľkým napätím e, e, sledujem túto diskusiu. Myslím si, že prichádza v vodnom čase. Musíme e, zasoladiť túto problematiku medzi jednotlivými smermi. Viem, že nadácia pre vedu a ekonomiku E, e, štud, varoval e, proti geopolitickým vplyvom dohody TTIP. Domnievam sa, teraz, keď už pokročili rokovanie o dohode TTIP aj o viacerých dohodách, ktoré ste tu spomenuli, musíme si uvesniť, o čom hovoríme. Ak E, stanovujeme pravidlá, e, to do značnej miery určujú, e, akým spôsobom sa zasoladí výroba budúcnosti, ako sa to sklbí s obchodom. A teraz otázka na všetkých kľúčových rečníkov, ktorým srdečne ďakujem. Ako to vyzerá z hľadiska globálneho reťazca? medzi národnými hospodárstvami ako Spojené štáty a EÚ, ktoré sú zhruba e, rovnako rozvinuté v porovnaní s e, e, krajinami, ktoré sa iba rozvíjajú. Ako vyzerá takáto, takýto hodnotový reťazec ako sa upraví na základe týchto dohôd či dôjde k e, regulačnej spolupráci v rámci TTIPu, e, ktorá bude prihľadať na to, aby sme aj v rozvojových krajinách e, zabezpečili rozvoj, ktorý dokáže dobehnúť rozvinuté krajiny. Svetová banka poukázala na to, že 50 svetového obchodu je obchod s krajinami juhu a predovšetkým e, tam sa obchoduje s výrobkami. A e, zase ide o obchod medzi e, národnými hospodárstvami, ktoré nie sú na, rovnakom, rovnakej, stup, na rovnakej úrovni rozvoja. Akým spôsobom sa budeme snažiť vysporiadať s týmto problémom v rámci rokovaní o TTIP? E, táto otázka už existuje e, e, asi 20 rokov, akým spôsobom ovplyvní typ demografické, sociálne a ďalšie hľadiska v Afrike v roku 2050 bude niekoľko stovek miliónov obyvateľov, v Európe bude 4090 musíme e, e, uvažovať o tom, ako to ovplyvní aj z hľadiska obchodnej politiky. E, to je veľmi dôležitá diskusia, ktorú s napätím sledujem a musíme v tejto súvislosti si klásť veľmi ďaleko siahle otázky. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán kolega. Pani Hautala už tu nie je, takže odozdám slovo kolegovi Viktorovi Boštinarovi, aby uzavrel túto diskusiu. Ďakujem pekne. Pán spolupredsedajúci. Vážená pani komisárka, ja veľmi vítam, že ste tu s nami. A odcetujem z Antonia Gutereša, bývalého portugalského premiéra. V roku 1980 povedal, Afrika je prvou obeťou globalizácie. Odvtedy Mnohé veci sa udiali, ale nie vždy k dobrému. Afrika je zrkadlom, ktoré odráža, že neoliberálny model rozvoja ovplyvnil obrovsky, okrem iného aj Afriku. Medzinárodný obchod by mohol byť e, časťou odpovede na mnohé problémy, ktoré máme, vrátane e, vzťahov s Afrikou, pretože bez toho, že by sme mali strategicky a koordinovaný e, po, postup, taký celkový k Afrike, sa veci nikam nepohnú. Nedávno sme diskutovali o migračnom pakte, ktorý jasne hovorí o potrebe koordinovať náš medzinárodný obchod, rozvoj, humanitárnu pomoc, lepšiu správu veci verejných, technickú pomoc, ktorá má zabezpečiť, že lepšia správa veci verejných je možná, aby lokálni ľudia, ktorí žijú v miestnom prostredí, pochopili, aké pravidla sa dajú nastaviť aj pre Afriku. Druhá vec. Môžeme zaručiť, že v budúcnosti bude Afrika mať vylepšené výrobné kapacity, ktoré zaručia zvýšený príjem, zvýšený počet pracovných miest, zvýšený hospodársky rast a rozvoj, že ľudia budú naozaj subjektmi rozvoja a nie objektmi medzinárodných obchodných dohôd? Ak nie, ak Afrika zostane v súčasnom stave, kedy je iba dodávateľom surovín, neexistuje šanca, že by sa odrazila od dna a začala sa rozvíjať. Pozrime sa na katastrofu s ebolou. Niektoré štáty v západnej Afrike dokázali, že sú totálnym zlyhaním, že nemajú schopnosť sa vysporiadať s úplne základnými povinnosťami štátu. Ako si teda máme predstaviť, že zrazu tieto štáty pochopia spletitosť našich medzinárodných obchodných dohôd a implementujú ich náležitým spôsobom a zrazu sa začnú rozvíjať a rásť. A napokon jedna poznámka. Aká je tu úloha v, pre Čínu? USA a TTIP zaručujú progres, ale dnes hlavným investorom v Afrike je Čína, hlavným zákazníkom pre africké suroviny je ešte stále Čína, takisto, a čoraz viac sa Čína stáva jednoducho hráčom, ktorého nemožno obísť. TTIP nie je o nás a o Číne. A pokiaľ viem, nemáme v úmysle zaangažovať Čínu do toho, aby fungovala podobne s Afrikou, ako mienime Afri- s Afrikou fungovať my. Potom Afrika bude mať silný vzťah s Čínou a bude stále v tom istom vzorci poskytovateľa surovín a dôsledky budú stále rovnaké. Záverom chcem povedať, ak s e, tým niečo neurobíme, Afrika bude našou hlavnou výzvou vrátane klimatických zmien a migrácie. Ďakujem. Merci, cher collègue. Ďakujem. Drahý kolega, máme už sklos, tak teraz odozdám slovo všetkým rečníkom, aby v rámci 5 minút skúša, skúš, sa pokúsili zareagovať na pripomienky poslancov. Pani komisárka, nech sa Ďakujem pekne, pán predseda. Cítim potrebu prediskutovať si vo všeobecnosti, ako obchod a hospodársky rast spolu súvisia a podporujú sa navzájom a ako ich môžeme zasadiť do takéhoto kontextu. Myslím si, že všetky súčasti tejto diskusie dnes tu nemôžeme mať, ale veľmi rada sa k tomu vrátim. Niekedy. TTIP, či sa vám to páči alebo nepáči, je rokovanie medzi EÚ a USA. Nezačalo sa to preto, aby to vyriešilo rozvojový problém Afriky. To nie je cieľom TTIP. Sme to na to, aby sme si prediskutovali, že TTIP je jednou z mnohých obchodných dohôd, ktoré máme. Máme ich 37 v súčasnosti a rokujeme eh, o 20 ďalších. TTIP je jednou z nich. TTIP sa odštartoval preto, lebo sme chceli uľahčiť obchod a zvýšiť obchod medzi EÚ a USA. Dnes hovoríme o tom, aké fakty ako tieto fakty ovplyvne tretie krajiny. Vypracovali sme niekoľko štúdí, boli publikované predbežne. Jedna bude e, publikovaná o pár týždňov, potom bude záverečná štúdia, do konca roka publikovaná. Niekoľké členské štáty a think tanky e, vyhodnotili tieto záležitosti a všetky štúdie ukazujú tým istým smerom. Nemôžeme obhospodáriť každú jednu tretiu krajinu, každú jednu firmu. Myslím si, že účinky nebudú až také obrovské na to, ako sa tu mnohí obávajú. Budeme postupovať obozretne, uvidíme, čo je treba urobiť. Keď sa TTIP príjme, uvidíme, či budeme potrebovať nejaké zľahčujúce alebo kompenzačné opatrenia. VTA a niektoré aspekty dohy sa tiež riešia, aj keď sú tu blokády, nie pretože najchudobnejšie krajiny ich blokujú, ale India a Čína ich blokujú. Pokúšame sa aj e, rokovania v Dauha a VTO zahrnúť, ale multilateralizmus je riešením. Máme tu aj nové témy. Sú stovka, stovky e, bilaterálnych dohod vo svete, nemôžeme ich jednoducho zanedbať, takže spolupracujeme aj s VTO, aj s EPASom napríklad. EÚ to nenariaduje. Napríklad ja som podpísala EPU v Bocvane. E, EPA dohody sú nastavené na jednotlivé krajiny, sú adresné. Je tu o industrializáciu a regionálnu integráciu daných krajín, aby bolo možné e, vyťažiť isté klady a výhody, aby bolo možné oslobodiť ľudí od chudoby, pozdvihnúť milióny ľudí z chudoby, ale Nedá sa to robiť izolovanie, treba tu veľa domácej práce, aby takéto niečo sa udialo a táto práca musí byť doplnená technickou pomocou, rozvojovou pomocou, politickou podporou a podobne. A to všetko robíme v rámci nášho Aid for Trade, pomoc za obchodovanie. Je to UAI, U, EU e je jednou z najväčších, eh, jedným z najväčších aktérov. Teraz technické štandardy. EÚ a USA majú technické normy veľmi vysoko, to je pravda, veľmi vysokú ochranu spotrebiteľských záujmov. Mohli by sme sa dohodnúť na spôsoboch, napríklad, ako testujeme zápalnosť našich odevov, aby nemuseli dvakrát sa testovať. Môžeme sa dohodnúť na tom, ako otestovať, či sa bezpečnostné pásy zakliknú tým správnym spôsobom. To sú otázky nastaviť tie najlepšie štandardy a normy na takéto testy a zhodnúť sa na jednom jedinom a nie dvoch. Ak sa krajiny dokážu zhodnúť na týchto tiach potom budú iba jed, bude jedna séria testovania a nie dve série testovania. Ďalej, hodnoty, podpora ľudských práv, spoločenská zodpovednosť podnikov. Nikto vo svete, žiadny členský štát nechce, aby boli povinné. Tieto hodnoty musia byť dobrovoľné, ale pokúsime sa čo najexplicitnejšie to naformulovať v rámci TTIP. Čo sa týka trvalo udržateľného rozvoja, rešpekt štandardov Medzinárodnej organizácie práce, res, rešpekt k ľudským právam. Myslím si, že pre tie krajiny, ktoré predávajú svoj tovar do EU a USA, bo, bude jednoduchšie, že budú musieť splniť jeden štandard, jednu normu a nie dve. Budeme spolupracovať, aby sme to zvládli spolu. Ak to dokážeme, bude to dobrá vec. E, boli tu mnohé otázky, ktoré boli položené, ale niektoré sa netýkali dnešnej témy. Ako som povedala, pán predseda, hoci kedy rada prídem späť, aby sme si mohli prediskutovať TTIP a iné obchodné dohody. Nesúhlasím s tým, že sa TTIP e, prerokováva v zákulisi. Vôbec to nie je pravda. Je to najtransparentnejšia zmluva je tisícky dokumentov, ktoré sú dostupné pre poslancov národných parlamentov, pre občanov. Ale samozrejme, ne, nerokujeme pred televíznymi kamerami. To nikto nerobí tak v obchodných dohodách. E, ja vás vyzývam, dokážte mi, že to tak nie je. Je to naozaj transparentné. A myslím, že toľko stačí z mojej strany, aby som mohla nechať priestor pre ďalších ľudí v panele. Ďakujem pekne eh, za, eh, túto, za tieto vaše odpovede, pani komisárka. Teraz odozdám slovo kolegovi. Eh, tiež poprosím 5 minút. Ďakujem pekne, hovorí pán Gnasunu. Videli ste, že máme viacerí rovnaké problémy spoločne s našimi európskymi partnermi. My o tom vieme, ešte to bolo opätovne týmto pádom potvrdené. Myslím, že sme vykročili zlou nohou, keby sme povedali, že dohoda a dopady nebudú negatívne, pretože nemohli by sme inak zaujať stanovisko k tomu, čo by efektu, eventuálne sa mohlo stať. Čiže je preto podľa mňa veľmi dôležité, aby sme si mohli klásť otázku ohľadom dynamiky a ohľadom toho, čo sme sa dohodli v septembri minulého roku v New Yorku. Ak nebudeme hovoriť o dynamike, o zintenzívnení, o zintenzívnení hospodárstva týchto krajín, tak eh, by sa nám to nepodarilo dosiahnuť. V tomto zmysle si hovoríme, že je to realizovateľné. Ak Európa príjme nové pravidlá a keď eh, tu bude určitá podpora pre krajiny AKT. V mnohých našich e, krajinách máme určité príklady, že sa nám podarilo exportovať e, produkty, ktoré predtým nebolo možné exportovať, napríklad Kenia, kedy to nebolo vôbec zrejme, pretože obyvateľstvo, o ktorom hovoríme v týchto krajinách, sú tí najchudobnejší z chudobných ak e, si to uvedome, že e, majú za sebou inú históriu počas storočí, tak musíme sa na to pozrieť inak. Ale je to realizovateľné. Je to realizovateľné, ak sa bude akceptovať fakt, že je tu možné aj e, čeliť negatívnym dopadom. Máme záväzky z rámci dohod Kotonu, kde uznávame vzájomne, že tá tendencia ide smerom k liberalizácii tu si musíme však položiť otázku, ako urobíme to, aby to bolo pozitívne pre obidve zúčastnené strany a tam už e, diskusia e, nájde to správne miesto. Musíme sa tiež zamyslieť na tom, ako budeme môcť spoločne pracovať e, na tom, aby sme šírili svetové hodnoty, ktoré by boli prínosné pre všetky naše krajiny. Začneme tým, že zodpovednosť máme v rukách my. My sa snažíme na úrovni sekretariatu AKT pre naše krajiny, vytvoriť ozajstný rámec pre investície, ktorý by bol zaujímavý, pre konkurenciaschopnosť eh, susedných krajín, ale takisto aj preto, aby sme mali reálnu stratégiu, ktorá by zohľadňovala nielen naše hodnoty, svetové hodnoty, ale takisto aj regionálne hodnoty. Včera ráno som eh, hovoril s eh, určitými vývozcami z Etiópie, ktorí mi hovorili, pardon, z Nigérie, že čelia konkurencii rajčín, ktoré sú dovážané z Španielska. Pritom priamo na juhu Nigérie rajčiny sú pestované. Ako zabezpečiť eh, takúto situáciu? Ako je čeliť? Ako dosiahnuť to, aby podpora pre našich e, vývozcov bola efektívna, ako to spojíme s tou diskusiou, ktorú, ktorá tu prebieha. Preto práve v rámci toho som trošku znepokojený tým, že čo z toho môže vyvstať pre krajiny AKT v rámci týchto rokovaní. Ak v septembri minulého roku v New Yorku, keď sme podpisovali dohodu o rozvoji, vo všetkých aktivitách, ktoré vedieme, vo všetkých činnostiach, si mám, sa musíme zamyslieť nad tým, čo môže toto spôsobiť pre najchudobnejších z chudobných, pretože ak to nezohľadníme, tak si nebudeme môcť porozumieť. Skúsme seriózne sa nad tým zamyslieť, začneme tým, že si povieme, že naozaj tu je problém, že tie veci nie sú až také krásne, ako sa to zdalo a skúsme začať seriózne pracovať, vziať zodpovednosť do našich rúk a urobiť veci tak, ako by sa to dalo. My v sekretariate AKT budeme mať novú skupinu ľudí, ktorí sa budú snažiť toto naštartovať a budeme sa snažiť urobiť preto všetko, aby dohody o hospodárskom partnerstve boli prínosné pre všetkých. Aby sme si uvedomili, že ak neurobíme nič, tak to nebude mať význam. Musíme začať reagovať. Už teraz ďakujem, pán predsedajúci, a teraz odozdám slovo pani Šmík, 5 minút. Ďakujem veľmi pekne. Svet nie je optimálny. E, existujú viaceré multilaterálne systémy, ktoré sa nevyvíjajú veľmi e, dynamicky a e, Európska únia má právo na uzatváranie bilaterálnych dohôd a má zmysel pozrieť sa spolu s najväčším obchodným partnerom, ako vylepšiť vzájomný obchod Eh, ak sa podarí eh, uzatvoriť dohodu TTIP, eh, domnievam sa, že dôjde hm, k negatívnym vplyvom pre tretie štáty, ale na druhej strane že nemusí byť také dramatické a komplexné. Takisto domnievam sa, že existujú možnosti ako na to, aby sme zjemnili takéto vplyvy alebo zamedzili im k otázky štandardov, technických noriem a SPS, fitosanitárnych noriem. Samozrejme, sú už teraz v USA EU dostatočne prísne. E, ak e, ich budeme naďalej zdokonárovať, samozrejme vyvstanú problémy pre rozvojové krajiny. Nemajú príslušné inštitúcie, ani kapacity a ani finančné prostriedky, aby to riešili. Tento nový problém je pomerne komplikovaný, musíme ho analyzovať E, totiž takéto e, štandardy sa zriadujú nie z protekcionistských e, dôvodov, sledujú dôležité politické cieľe, sú určené na to, aby sme chránili spotrebiteľov, pracovníkov a životné prostredie. A z tohto hľadiska rozvoj krajiny E, môžu tiež sa snažiť o zvýšenie takýchto, sprísnenie takýchto norm, aby dokázali vyvažať na naše trhy, potom e, tým sám, tým, ist, tým takisto podporia e, ochranu životného prostredia zdravotníctva vo svojich krajinách. A samozrejme musíme zlepšovať infraštruktúru, musíme robiť rozvoj na účely obchodu a z tohto hľadiska dôležitú úlohu zohrávajú aj súkromné e, e, e, štandardy, ktoré vychádzajú z, zo zákonných noriem. A v súčasnosti 80 podnostárskeho vývozu Kenie musia splňať takéto privátne súkromné normy, aby dodavatelia mohli dodavať veľkým reťazom a preto si myslím, že všetko musíme vnímať v súvislostiach a e, e, musíme e, podporovať rozvoj systém noriem aj v rozvojových krajinách, aby takéto krajiny aj pre vlastných spotrebiteľov pre seba mohli uplatňovať prísne normy. Pokiaľ ide o globálne dopady typ úlohu Afriky, že niekto z vás povedal, že obávate sa marginalizácie. Vo svojom poslednom bode e, e som povedal, že považujem aj ďalšie faktory za veľmi dôležité. Mm, a tu v ňu mám aj úlohu e, afrických krajín ako obchodného priestoru aj pre nás. To musíme e, rozvíjať naďalej. Ako sa bude vyvíjať Čína, obyvateľstvo v Afrike do roku 2050, počet obyvateľov v Africku sa zdvojnásobí ako e, na to, to je e, kľúčová otázka a to e, môže byť aj pre nás veľké, veľkou príležitosťou. Máme starnúce obyvateľstvo, potrebujeme pracovníkov pre podniky, potrebujeme kvalifikovanú pracovnú sílu a chcela som ešte povedať nasledovné. Myslím si, že po uzatvorení dohody TTIP e, Európa je povinná e, dbať e, na to, aby sa minimalizovali negatívne dopady a maximalizovali pozitívne. TTIP častokrát je predmetom nenavisti, pretože ide o dohodu medzi najväčšími E, e, obchodnými partnermi. Obdobné dohody medzi inými e, stranami, zmluvnými stranami nie vyvolávajú až takýto veľký záujem. A sú tu ďalšie veci, ktoré nie súvisia s obchodom. Niekto tu hovoril o nerovnosti. Mnohí ľudia si všimujú nerovnosť vo svojom bezprostrednom okolí, vo svojom živote medzi priateľmi. A v ostatných eh, desetročiach, desetročiach eh, faktor pracovnej síly eh, stráca význam v porovnaní s faktorom kapitálu. A keď sa to snažíme riešiť z politického hľadiska, musíme povedať veľmi veľa. O tom hovorila pani komisárka. Obchodná politika dohody o voľnom obchode musí obsahovať odpoveď na takéto otázky je e, veľmi dôležité, že v prípade SDG e, máme e, komplexný balík opatrení a v obchodnej politiky treba urobiť veľmi veľa, musíme dbať na viaceré veci, ale samotná obchodná politika nevyrieši tento problém alebo nezaistí našu budúcnosť a to považujem za veľmi dôležité, aby sme mohli e, e, zaramcovať celú diskusiu. Ďakujem pekne, pani Šmige, za váš príspevok. ktorá sa dochádza, dostávame na záver našej diskusie, aby sme uzavreli naše stretnutie. Poprosím kolegu Delangeho, aby uzavrel túto našu diskusiu. Ďakujem pekne. Vážne kolegovia, mm, v prvom rade by som chcel poďakovať e, pani komisárke Malstrom, komisárke pre obchod, takisto aj predstaviteľom sekretariátu AKP, aj e, vide Šmikone. Ďakujem veľmi pekne za vaše námety. Pre nás tieto námety e, budeme sledovať vo výbore pre obchod počas ďalších rokovaní o dohode TTIP a, ale, vážení kolegovia, chcel by som ešte povedať dve veci všeobecnej povahy. Poprvé, to, čo sme e, zaistili e, v oblasti e, transparentnosti v Európskom parlamente, nesmieme dať bo- obokom. Máme právo na to, aby všetky poslanci mali prístup ku všetkým dokumentom súvisiacim s tým typ. a, a, a musíme e, k dispozícii mať e, všetky e, zápisnice. Myslím si, že takáto transparentnosť nikde na svete neexistuje. Ideme v tomto smere príkladom a nemali by sme to do budúcnosti pokaziť. Po druhé, naozaj treba veľmi presne diskutovať o tom, čo všetko dosiahne alebo dokáže dosiahnuť obchodná E, dohoda z hľadiska e, e, rozvojové politiky, politiky hospodárskej súťaže. A tu potrebujeme zaistiť koherentnosť. Nechceme pripustiť dohodu, ktorá umožňuje nerovnaké rozdelenie bohatstva alebo za so životným prostredím. A tak Isto e, pri rokovaní o dohode TTIP e, e, musíme dbať na to, že tu môže dôjsť k presmerovaniu obchodných tokov alebo služieb, dokonca k marginalizácii jednotlivých štátov. Musíme to za každým zohľadňovať, ale takisto musíme vyžovať príležitosti E, pokiaľ ide napríklad o vzájomné uznávanie e, noriem e, aj pre tretie štáty a pri no, otázke stanovenia noriem, tu mám ambivalentný postup voči informáciám. Na jednej strane tvrdíme, že nesmieme pripustiť podkopovanie našich noriem pri rokovaní o dohode TTIP ale niektorí e, dôvody, že bolo by dobre e, trošku e, zjemniť naše normy, aby sme umožnili prístup tretím štátom. Nesmieme však pripustiť kompromisy v oblasti potravín a technických norm. To sú najlepšie normy pre ľudí a pri rokovaní o dohode TTIP musíme E, e, umožniť prístup tretich štátov a dodržovanie týchto noriem zo strany tretich štátov. A otázka e, Aid for Trade má kľúčový význam a musíme to reflektovať zajtra. Budeme hovoriť o regulačnej spolupráci pri stanovení noriem aj vo vzťahu k tretím štátom. Musíme ich mať na zreteli Takisto považujem za dôležité, aby regionálne dohody e, e, sa robili s prehľadnutím na požiadavky VTO. Nejde o e, nejaké schválenie zo strany VTO, ale skôr o komplementaritu s tým, aby sme zohľadnili globalizované hospodárstvo a hodnotové reťase Nemôžeme zatiaľ e, e, definitívne povedať, e, že TTIP je dobrý alebo zlý pre rozvoj Ukrajiny, ale je dôležité, aby sme nadviazali na dôležité prvky, o ktorých sa tu diskutuje s tým, aby napokon toto dohoda nebola zlá pre rozvojové krajiny. A výbor INTE nepochybne bude sa tomu venovať počas našich rokovaní. Ďakujem veľmi pekne. Oui. Juste un mot, Monsieur le Président. Oui, un petit peu, très, très, très, un tout petit très, peu. Je voudrais pas qu'on euh, qu parte... Euh, Nechcel by som, eh, aby sme odišli s tým, že tu vznikli určité nedorozumenia. Hovoril som o štandardoch, eh, o, o všetkých eh, pravidlách, ktoré je treba zakomponovať. A moja otázka, myslím si, že všetci s tým súhlasia, je o tom, že či budeme schopní sa definovať eh, stratégiu pre tieto rozvojové krajiny, aby sa adaptovali na tempo v rozvinutých krajinách. Ak nie, tak bude tu veľký problém. v rámci oznámenia komisie to ide oveľa ďalej ako v tom, čo povedala pani Malstrom. Pokiaľ ide o túto stratégiu, avšak je potrebné túto stratégiu vypracovať. Myslím, že všetci išli týmto smerom. Máme určité obavy. A toto stanovisko chceme brániť. Ďakujem, drahý kolega, hovorí predsedajúci. Budeme pokračovať v bilaterálnych rokovaniach s našimi pozvanými hostiami. Ostávajú nám ešte dva body v našom programe schôdze, ktoré musíme ukončiť. Ďakujem našim pozvaným hosťom, že prišli medzi nás. Najprv bod 17, rôzne otázky, či je tu niekto, kto by chcel predložiť nejakú otázku alebo niečo navrhnúť do bodu rôzne. Ak tomu tak nie je, tak posledná vec je, sú datumy našich nasledujúcich schôdzi. Na budúce sa stretneme v pondelok 11. júla 2016 od 15. do 18.30 v Bruseli a 12. júla 2016 od 9. do 12.30 a od 15. do 18.30 11. a 12. júla teda sa uvidíme opätovne. Ďakujem, drahí kolegovia, a tým pádom je naše dnešné rokovanie uzavreté. A chcel by som poprosiť Keďže nasleduje schôdza koordinátorov v tejto sieni, chcem poprosiť eh, kolegom poslancom, ktorých sa toto netýka, ktorí nie sú koordinátormi, aby opustili túto sálu potichu, aby sme mohli pokračovať v schôdzi koordinátorov. Takže tých, ktorých sa to netýka, poprosím pomaličky a rýchlo, pardon, rýchlo a potichu opustite túto sálu. Ja odovzdám moje miesto kolegovi Devovi, ktorý bude predsedať tejto časti zasadnutia schôdzi koordinátorov. Thank <clears throat> you.